nie poslancov do parlamentných e, výborov. Tieto budú stanovené v rámci zápisnice dnešného dňa. Ak tu nebudú žiadne pripomienky, pokiaľ ide o schváľovanie zápisnice, tak tieto nominácie budú považované.